keď budeme spolupracovať na procese hodnotenia susedskej politiky. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár Füle. Týmto končíme rozpravu na túto tému. Ako ďalšie eh, budeme diskutovať s komisiou k, eh, na tému eh, Laogai táborom na prevýchovu a prácu. A pán komisár Fule má ako prvý slovo. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Uh... Ďakujem pekne, pán predseda, ctení poslanci Európskeho parlamentu. Téma nastolená v tejto otázke je naozaj otázka, ktorá sa týka základných ľudských práv, ktoré sú kľúčovými hodnotami Európskej únie a ktoré sú aj podstatou európskych eh, alebo unijných eh, externých činností. Môžem vás uistiť, že komisii záleží teda na presadzovaní ľudských práv a na dodržiavaní medzinárodných dohôd eh, vrátane tých, ktoré pokrývajú otázku nutenej práce. A takisto si e, uvedomujete, alebo viete, aký, aká delikátna je táto otázka a aké sú naše vzťahy zároveň s Čínou, alebo aké delikátne sú vzťahy s Čínou. Komisia teda súhlasí s Európskym parlamentom v tom, že systém v tábore Laogai je absolútne nekompatibilný s všeobecne akceptovanou koncepciou ľudských práv a zároveň aj s ambíciou Číny stať sa modernou a rozvinutou spoločnosťou. Údržba takéhoto systému je taktiež eh, plne nekompatibilná s vyhláseniami Číny alebo so záväzkom Číny eh, ratifikovať medzinárodný dohovor o občianských a politických právach, ktoré podpísala pred 12 rokmi. Európska únia stojí vlastne pred problémom, že tovary, ktoré pochádzajú z tohto, tohto tábora a vyrábané sú za podmienok, ktoré odsudzujeme, môžu byť dovážané aj do Európskej únie. Avšak je extrémne ťažké určiť, že či a ktoré tovary boli dovážané do Európskej únie z tohto pracovného tábora Laogaj. V odpovede na posledné otázky alebo nedávne otázky Európskeho parlamentu, takisto ako aj na otázky organizácií občianskej spoločnosti, Európska únia neustále nastolovala túto otázku vo vzťahoch alebo v rokovaniach s Čínou za posledné roky, osobitne v kontexte e, dialógu o ľudských právach, e, ktorý sa oskutočňuje každé dva roky. A v tomto kontexte Európska únia vždy zdôrazňovala, že tento tábor pod podkopáva e, viaceré ustanovenia medzinárodných dohovorov, konkrétne článku 8, ktorý by e, zabraňuje alebo zakazuje nútenú prácu, takisto článok 9, ktorý e, uvádza, že nikto nesmie byť odsudený bez spravodlivého súdu. Dnes Európska únia sa rozhodla, že vstúpiť do pozitívneho vzťahu s Čínou namiesto toho, aby využila eh, zákaz, aby uplatnila zákaz dovozu. Avšak eh, takýto prístup má svoje hranice, pretože doteraz eh, v podstate neprinieslo to žiadnu zmenu v čínskej politike vo vzťahu k pracovnému táboru Laogai. Takisto musíme uznať, že Čína nie je jedinou krajinou, kde je otázka pracovných táborov problémová preto komisia je otvorená tomu, aby sa opätovne nastolila táto otázka, akým spôsobom sa najefektívnejšie vyvinie tlak na tie krajiny, ktoré využívajú aj väzňov um, na prácu, pričom porušujú úplne základné ľudské práva a medzinárodné dohovory, takisto aj medzinárodný dohovor o um, práci. Takisto sa to musí ale uskutočniť horizontálnym spôsobom a nemalo by to byť iba obmedzené na Čínu. Budeme čakať alebo bude sa tešiť na návrhy Európskeho parlamentu v tejto otázke a budeme s vami spolupracovať aj naďalej. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán komisár Füle. A teraz budú hovoriť rečníci mene politických eh, skupín a najskôr pán Gáler. 1,5 minúty, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Je veľmi dobré, že túto diskusiu e, vedieme práve v tej istej plenárnej, e, v tom istom plenárnom týždni, ako sme tematizovali aj iné témy. Laogaj má e, dimenziu štátnom politickú, ako aj aspekt eh, ľudských práv. Tu sa týka Číny, tu sa koná um, práca, sú to pracovné tábory pod cínským motom, práca zušľachtuje. Myslím si, že toto je absolútne neudržateľná pre európskeho partnera EU Číny. Je to absolútne nepriateľné. My si myslíme, že pri najmenšom prístupom Číny pred 12 rokmi k charte ľudských práv, základnej charte ľudských práv a slobod, sa Čína zaviazala rešpektovať ľudské práva. Ale Lao Gai vlastne je e, nesie meno, teda, alebo tábory ako Laogaj e, nesú mená normálnych e, normálnych eh, obchodných subjektov alebo priemyselných subjektov a tým zastierajú skutočnosť, že sú to pracovné tábory. A my sme ten, eh, my, eh, v Amerike sa už, Amerika už pôsobí tým smerom, aby sa zakázali a zatvorili takéto tábory. My ešte sme nepostupili takto ďaleko, pán komisár. Tie tábory jednotlivé sú známe. Spojené štáty už majú veľmi konkrétne skúsenosti, ako by sa dali takéto produkty Mm, stiahnuť z trhu a, a tak, aby sa nedostali vôbec na trh. A takisto so Spojenými štátmi by sme si mali veľmi konkrétne vymieňať skúsenosti, akým spôsobom by sme mohli niečo v tejto eh, veci dosiahnuť. A posledná otázka z mojej strany je, bude Európska únia eh, od Číny požadovať, aby uh, mohol špeciálny komisár pre tieto otázky navštíviť niektoré väzenia v Číne, ako je Tiang a ďalšie. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci, pani Kadenbach, 3 minúty. Ďakujem, pán predseda. Pán komisár, ja by som chcela predoslať, že, e, frak, že politická skupina pre socialist, e, socialistov a sociálnych demokratov e, je veľmi zainteresovaná na vývoji v Číne, ale tá zodpovednosť ma trošku e, sklamala, pretože v rámci toho sa nič neudialo. Vy ste len poukázali na inštitúcie a vy ste sa trošičku za to skrýli, že je to ťažké. Ale ja si myslím, že toto nemôže byť ospravedlením, pretože iné krajiny a príklad sme práve počuli, Spojené štáty americké um, našli riešenia na tieto uh, ťažkosti. Pozitívna obchodná bilancia, ktorú želám nám všetkým s Čínou, nemôže byť ospravedlnením preto, že slepo pôjdeme uh, a uh, budeme sa správať slep, ako slepí voči takýmto gravír, takýmto zásadným porušeniam ľudských, základných ľudských práv v Číne. Určite sa snažíme nejakým spôsobom e, v Číne podporiť hospodársky rozvoj, e, zamedziť, e, zamedziť um, rozširovaniu chudoby vo vnútrozemských oblastiach Číny, ale toto nemôže pre nás znamenať ospravedlnenie, snažiť sa e, podľa, e, snažiť sa zo všetkých síl zamedziť importu takéhoto tovaru do Európy. Musíme si byť toho vedomi, existuje množstvo opatrení, existujú možnosti, ako naše európske e, podniky upozorniť na to, aké produkty nie sú názvy týchto firiem, e, ktoré pochádzajú povedzme e, z toho pracovného tábora Laogaj pretože pokiaľ oni majú veľmi pekné slogany a hovoria, že sa tam dodržiavajú e, ľudské základné ľudské práva, tak ich musíme prinútiť, aby tých, tie rozsľuby aj dodržali. Ja ako zástupkynia konzum, spotrebiteľov a spotrebiteľov spotrebiteľov, sa musím, musím môjim spotrebiteľom zaručiť, aby e, nekupovali na našich trhoch žiadne produkty z mm, pracovných táborov z Číny. Myslím si, že to už sa urobili množ, mnohé opatrenia, ale od komisie očakávam konkrétne návrhy, ako napríklad e, ochranu pečať pre tento tovar a takisto zakázanie dovozu tovaru, ktoré pochádza z takejto produkcie a takisto očakávam konštruktívny a efektívny dialog práve s Čínou a to aj zo strany čínskej vlády. Musí byť e, preukázaná voľa pokračovať v takomto dialogu a snahy o zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv, pretože nie sú dôležité len obchodné vzťahy a nesmieme zatvárať oči pred porušovaním ľudských práv. Ďakujem veľmi pekne pani kolenia Kartenbach ako ďalej ďalší, pán kolega Görenc, dve minúty. Ďakujem. Podľa odhadu mimovládnych organizácií máme tisíc táborov, z ktorých je 3-5 tisíc ľudí po každom, ktorí sú obvinení z ohrozenia štátnej bezpečnosti, obchodovania s orgánmi a podobne. Proste toto nie je veľký zoznam, vyčerpávajúci zoznam je širší. Tieto tábory v Číne sú skutočnou hambou, ale úsilie EÚ je poverne skromné a zbabele. My by sme si mali v EÚ uvedomiť, že potrebujeme kroky, merané kroky, ktoré si vyžadujú zjednotený front, aby sme dosiahli ústupky zo strany Číny. My sme vytvorili pracovné skupiny už pre oveľa triviálnejšie otázky aj v minulosti. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán kolega Migalský, jedna minúta. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Ja sa chcem takisto pridať k tým hlasom, ktoré hovoria o tom, že vaše vystúpenie bolo e, takým jedným rozčarovaním, pretože táto otázka musí byť kľúčovým, e, kľúčovou otázkou pre nás a v takýchto táboroch e, je asi 7 miliónov osôb a to sú osoby, ktoré, voči ktorým boli platené represívne opatrenia aj z o pohľadu ich vierovýznania. A myslím si, že my by sme mali proti tomuto pôsobiť v každom prípade e, je e, tu mať e, ťažko iné, iný dojem ako ten, že tento systém väzenia a táborov pripomína sovietský golák. Pretože Laogaj to je pre vychovanie prácou. Takže to skutočne pripomína veľmi, e, veľmi dobre nápis v Osvienčime Arbeit macht frei, ktorý e, použili nemeckí nacisti, takže nemôžeme sa k tomu stávať ľahostajne a táto otázka je povin, e, túto otázku musíme pretraktovať vo všetkých členských štátach a aj na úrovni Európskej únie, ale aj vo všet, v rámci všetkých obchodných vzťahov členských štátov s Čínou. Takže v každom prípade chcem, aby sa e, táto otázka e, diskutovala pri každom stretnutí s čínskou vládou. Kolega Migalsky a teraz na 1,5 minúty kolegňa Veržia. Merci, Ďakujem pekne, pán predsedajúci Všetci vieme, čo sa deje s demokraciou a ľudskými právami v Čínach. Hovoríme o politike susedstva v dvoch prípadoch, eh, ale tam obvykle ekonomický realizmus prevláda. Čína je predovšetkým pre Európu veľkým trhom a chceme spolupracovať s čínskymi orgánmi, pretože by nám mohli zatvoriť svoje hranice. Ja som nezabudla na obete z námestia Tenamen. Ja nezabudám na tých, ktorí trpia e, vo väzení a ktorí baja, teda platia svojim životom za svoje politické názory. Povedali sme, že Európska komisia pripisuje veľký význam ľudským právom, ale pán komisár, neschovávajte sa za technické požiadavky a poznámky a za politické diskurzy s čínskou vládou. Viete veľmi dobre, ako čínska vláda počúva vaše slova. Vaše úvodné vystúpenie aj odpovede Nepovedali ste nič konkrétne a tiež neskrývate, že existujú aj iné pracovné tábory v iných krajinách. Čína sa modernizuje, hovoríte, ale ja sa pýtam, pre koho? Nie je to len čínsky problém. Zdá sa mi, že mali by sme urobiť minimálne to, čo USA v oblasti bezpečnosti a boja proti terorizmu vieme z USA spolupracovať dokonca brať do úvahy aj ľudské práva občanov USA a prečo EÚ nie je schopná urobiť to isté, keď treba rešpektovať ľudské práva v Číne. Pán komisár, kedy konečne EÚ zasiahne a zakáže e, dovoz výrobkov z táborov Laogaj? Ďakujem pekne, pani kolegyne Veržia. A teraz na jednu minútu pán kolega Fontána. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Určite to, čo ste povedali, nie je to, čo sme očakávali. Žiadali sme od vás niečo rozhodujúcejšie na túto tému počuť. Ehm, ľudské práva by nemali podliehať ekonomike, pretože inak nemá zmysel, aby existovala Európska únia. V Laogaj žijú milióny ľudí, ktorých ľudské práva sú potierané a nemali by sme zabúdať ani na to, že toto je aj problém pre európske hospodárstvo, pretože tieto výrobky, ktoré sa dostávajú na naše trhy, e, predstavujú e, e, vlastne nie sú naše produkty s nimi nemôžu byť konkurencieschopné, pokiaľ ide o výrobné náklady. A pokiaľ pekinská vláda hovorí, že niečo urobila, no už v každom prípade nevidno výsledky. Milióny ľudí ktoré e, predstavujú a často pochádzajú aj e, z e, menšín v tejto krajine, tam žijú a ich práva nie sú rešpektované. Takže dúfame si, že negociácie a demokracia začnú sa konečne prejavovať a že aj EÚ bude kráčať v príkladných šlapajach USA v tejto otázke Laugaj táborov. Ďakujem pekne. Teraz vystúpia ďalšie rečníci a najprv kolega Kaspar na 1,5 minúty. Vážený pán predseda, všetci viete, že Lao Gai znamená ne, neznesiteľný systém pracovných táborov v Číne. Už to, že takéto pracovné tábory existujú, už to je neakceptovateľné. A keď si predstavím, že tie prvky, ktoré sa tam vyrábajú, sa dostávajú do našich obchodov, je to jednoducho nechutné. Tieto pracovné e, tábory nie sú žia, iba, aby tam väzni pracovali, ale okrem toho ide o to, že čínska vláda z toho profituje. To je neakceptovateľné a delegácia Európskej únie o dva týždne bude v Číne ehm, by mala zabezpečiť to, aby nedostali oni takéto produkty, aby sa to tam nedovázalo. To celé považujem za nechutné. Vážený pán komisár Kule, ja som sklamaný z vašej výpovede. Mali by ste sa kon- konečne zaoberať touto témou, mali by ste prísť s riešeniami. Vy ste povedali, že komisia sa najprv bude zaoberať tým, akých ďalších štátoch sa vyrábajú eh, vo väzeniach, táboroch e, produkty. Ja by som chcel povedať, zaoberajte sa správne aspoň jedným problémom, vyriešte ho a potom môžeme postupovať ďalším problémom. Nemali sme e, sa nejako rozptýlovať, mali sme sústredne pracovať a bojovať proti tomuto fenoménu. Chcel by som apelovať na Radu a komisiu, aby konečne zabezpečila to, aby produkty z týchto táborov sa nedostávali do našich obchodov. Takéto výrobky nechcem mať v Európe naši priatelia v USA, bolo to viacekrát spomínalo, oni našli určitý systém, ako zakázať tieto výrobky vo svojich obchodoch a ja apelujem na komisiu, aby takéto krvou poznačené produkty sa k nám nedostávali. Ja si želám samozrejme dobré partnerstvo s Čínou, ale takéto tábory a ďalšie témy, tie budú vždy narušovať naše dobré vzťahy. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega Kaspari. A teraz na jednu minútu pani kolegyňa Meissner. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán komisár, vy ste poukázali na to, že ľudské práva sú veľmi dôležité pre Európsku úniu. Pred rokom decembri sme schválili Lisabonskú zmluvu a máme tam ako prílohu právne záväznú chartu, zákonnú chartu ľudských práv. Je správne to, čo ste povedali. My musíme uplatňovať tieto ľudské práva všade, ich obhajovať a aj naša hospodárska politika sa musí podľa toho orientovať vy ste poukazovali na to, že je to zložité, ale vlastne už bolo spomínané, že čo sa týka týchto produktov Laogaj, existuje zoznam takého táboru, ja tu mám dokonca brožuru, kde sú uvedené tieto tábory, kde je uvedené, ktoré výrobky sa ako označujú, z ktorého tábora pochádzajú, to znamená, že je možné rešeršovať. A je tu aj určitá nadácia, ktorá sa obrá výskum tejto oblasti. A konec koncov e, zastupca takýto organizácie obratil na komisára De Chuchta a dôležité je, aby aj OSN mala prístup k týmto táborom, aby sa dalo overiť, či, či tak ako USA postupovali, ktorí sú podstatne odvážnejšie ako my v tejto oblasti, či by sme mohli tieto projekty zakázať. Toto je veľmi dôležité a komisia by tieto prísľuby mala skutočne realizovať. Ďakujem pekne, pani Meissner. A teraz pán kolega Provera na minútu. Ďakujem, pán predseda. Pridám pár čísiel k tým, ktoré už spomenuli kolegovia. Je to viac než tisíc takýchto táborov, eh, o ktorých vieme, že isto existujú. Eh, je tam 40 eh, až 50 tisíc ľudí, ktorí sa za posledné roky do nich dostali a je 114 komerčných firiem, ktoré sú úzko prepojené s Laogaj tábormi. Je to e, systém väzenský, ktorý patrí k tým najrepresívnejším na svete. E, inšpiruje sa sovietskými gulagmi, v ktorých boli uzatváraní sovie- oponenti sovietského režimu. EÚ má veľkú ťažkosť už teraz e, byť konkurencieschopná popri teda výrobe v Číne, kde sa nerešpektujú ľudské práva, ochrana životného prostredia a podobne vlastne, Ak my chceme, e, akceptujeme, že budeme importovať e, tovar vyrobený takýmito väzňami, tak sme minimálne morálnymi komplicmi tých e, trestných činov, ku ktorým tam dochádza v týchto táboroch. Okrem toho hovoríme, že sme veľmi kritickí voči malým štátom, ale sme veľmi opatrní, pokiaľ ide o veľké národy ako Čína. Budúci oktobrový summit, e, a týmto uzatváram, by sa mal stať príležitosťou, aby sa na nej načrtol aj tento problém. Ja dúfam a verím, že nestratíme túto príležitosť a že sa k nám potom vrátite s e, príjemnejšími správami. Ďakujem pekne a teraz kolega Preda na minútu a pol. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem pekne. Máme chartu ľudských práv, toto je pre nás veľmi dôležitá téma a je jasné, čo sa týka táborov a Laogaj, tam sa vykonáva nútená práca, čo je porušením týchto práv. Tábory Laogaj, a povedali to viacerí predrčníci, e, nielen produkujú určité výrobky, ale, ale mučia, väzňov, nútia ich neplatenej a veľmi ťažkej práce, napríklad v polnospodárstve alebo v fabrikách alebo v baniach. Častokrát dokonca musia pracovať až 24 hodín, nepretržite. Organizácie, ktoré sa oberajú ľudskými právami, prišli na to, že dochádza tam k sexuálnym útokom, k bytiu v týchto táboroch a že je tam nedostatočná zdravotná starostlivosť a samozrejme nedostatočná na výživa. Dovoz takýchto produktov do Európskej únie samozrejme musí byť zakázaný. A ja osobne som presvedčený, že to nastane a pevne verím, že komisia bude aj monitorovať tento zákaz. Vlastne to už požadovali aj predrečníci. Pripájam sa k ostatným rečníkom v tom, že si myslím, že by sme mali využiť každú možnú príležitosť a to znamená, že zástupcov EÚ by mali takto konať na e, stretnutiach na najvyššej úrovni s predstaviteľmi Číny a mali by žiadať o to, aby sa tieto výrobky zakázali. Ďakujem pekne, pán kolega Preda. A teraz pani kolegyňa Muscardini na 1,5 minúty. Ďakujem, pán predseda. E, kto chce mať peniaze, tomu nezáleží na tom, či tieto peniaze sú e, krvavé. Čínska vláda používa e, prácu týchto ľudí, ktorých ľudské práva vôbec nie sú rešpektované a naďalej vyváža do Európy takýto krvavý tovar. Ale ja si myslím, že táto morálna otázka by nám mala pomôcť vyriešiť tento problém, ale tu ehm, sa obávam, že to nebude až také ľahké, pretože my zatiaľ nemáme ako EÚ e, k dispozícii prostriedky, pomocou ktorých by sme takéto importy zakázali. A e, naďalej EÚ rokuje e, s Čínou o obchodných otázkach a vôbec sa vlastne nezaoberá takýmito morálnymi aspektami. Obávam sa, že tieto morálne aspekty Európu vlastne vôbec až tak nezaujímajú. A preto náš parlament E, e, vás chce, na vás chce pevne e, apelovať, aby ste sa venovali vážnejšie s Čínou aj týmto otázkam, aby ste sa snažili ich jednoznačne riešiť. V tomto momente sa Európa musí obávať aj o svoju vlastnú ekonomiku a snažíme sa bojovať za e, otázky ako overený pôvod určitých e, výrobkov. A práve v takejto situácii by e, ste sa mali zasadzovať, aby sa nedal dovážať do Európy tovar, ktorý vyrobili takíto väzni v pracovných táboroch Laogách. Ďakujem pekne, pani Muscardini. A na záver vystúpi ešte pán kolega Kelam. Ďakujem pekne, pán predseda. Mysl- Vážený pán komisár, myslím si, že nemali sme, sa, my sme zabúdať, že veľká časť e, hospodárskeho rozmachu Číny práve je zasluhou takýchto táborov Laogaj. Toto je veľký nástroj politického útlaku a Máme ho tu už vlastne od roku 1949 a prešlo tými tábormi asi 50 miliónov ľudí. Dnes je v týchto táboroch približne 5 miliónov väznených. Mnohí sú tam e, držaní z tých dôvodov, že údajne ohrozujú e, bezpečnosť štátu. Vykonáva sa tam otrocká práca a je to tak povedať s otvoreným tajomstvom. Ukázalo sa, že, že tieto e, väzenia fungujú ako komerčné spoločnosti. V rámci samitu EU Čína by som vám chcel povedať, vážený pán komisár, a požiadam otázku, či ste pripravení implementovať princíp pána Fan Rompoja, ktorý sa týka reciprocity. Ja Viem, že vy ste nezodpovedali väčšinu našich otázok, či teda je nejaká spolupráca s, s orgánmi USA, čo sa týka identifikácie produktov Laogai. Treba si pozrieť aj e, uznesenia parlamentu z minulosti, kde sme sa zaoberali produktami aj v Európe a kde sme požadovali, aby sa dosiahol ďalší pokrok v spolupráci s Čínou, aby dodržiavali aj konvenciu ILO. Chcem sa spýtať, či ste ochotní E, narušiť e, systém preferencií voči Číne, ak sa táto otázka nevyrieši. Myslím si, že na tieto otázky potrebujeme odpovedať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolega Kelam. E, prvým rečníkom v rámci CatchDI bude pán Kastl. Ďakujem pekne, pán predseda. Ľudia, e, e, dať ľudí do pracovných táborov, pretože majú iné zmýšľanie než prevládajúci režim, to je e, porušenie ľudskej dôstojnosti. Internovacie tábore, tábory pre vychovacie tábory a podobne, to sú anachronizmy, ktoré už nemajú čo hľadať v 21. storočí, to je jedno kde na svete. A ja som skutočne sklamaný, že Európska komisia v prípade Číny žiadne konkrétne kroky neprezentovala ani neprezentovala kroky, ako si predstavuje ďalšiu spoluprácu medzi EÚ a Čínou. Ak USA e, e, už e, konajú, ak existujú knihy s faktami, ako to, že vy e, takýmto niečím nedisponujete a prečo predtým zatvárate oči. Myslím si, že vy, aj ko, vy e, e, ako komisia ste spolu vynikmi tým pádom na tých, ktorí sú uväzňovaní v týchto táborov. To si nikto z nás nežela, pretože právny štát a jeho zásady sú jedným zo základných kameňov, na ktorých je postavená EÚ. A musím povedať, že ja sa takmer hanbím ako europoslanec, že sme si museli z vašich úst dnes vypočuť to, čo sme počuli, ale na druhej strane Všetci e, zo všetkých politických e, skupín e, sme sa ukázali zjednotení, že chceme vlastne, aby ľudská dôstojnosť nebola nikdy porušovaná. Na to som hrdý. Ďakujem, kolega Kastlo. Teraz kolega Tojra na jednu minútu. Herr Präsident, Herr Kommissar. Pán predseda a pán komisár, kolegovia povedali, že je to e, naliehavá otázka e, ľudských práv, aby sa importy týchto tovarov do Európy e, zastavili. Podľa takto ne, za takto neludských podmienok. Myslím si, že vystáva aj otázka, e, či tu nedochádza jednoducho k dumpingovým cenám. Mali by sme to aj z tohto pohľadu preskúmať, ale nad rámec e, toho by sme mali ako EÚ celkom jednoznačne povedať, že nezávisle od obchodných otázok takéto pomery v pracovných táboroch nie sú akceptovateľné. Nejde o výrobky, ide samozrejme o zlepšenie pomerov, za ktorých tam títo ľudia sú internovaní a e, vlastne sú tam intervovaní za e, situácií, ktoré nezapovedajú právnemu štátu. To by sme mali jasne povedať e, z oči voči čínskym partnerom. Ďakujem, kolega Tojra. A teraz kolegyňa Lichtenberger na jednu minútu. Ďakujem pekne, vážený pán komisár. Vy ste povedali, že v rámci vzťahov s Čínou je táto otázka veľmi ošemetná. Samozrejme. Ja si ale zároveň myslím, že ak sú teda nejakí partnery, ktorí majú obchodné vzťahy, ktorí sa snažia mať globálne partnerstvo, je dôležité, aby bolo možné nielen v rámci rokovaní zdôrazňovať svoje vlastné hodnoty, ale z nich vyvádzať určité dôsledky. Ináč by mohla nastať situácia, že by jeden z tých partnerov bol, tak povediac, pokrytecký. Že by síce sa kritizovalo, že na jednej strane že existujú tieto tábory, čo samozrejme odsudzujeme, na druhej strane, ale by sme povolovali tieto produkty na našich trhoch. Je to otázka európskej dôveryhodnosti. To znamená, aby sme o tejto otázke iba nehovorili, ale aby sme aj konali. A ja si myslím, že Čína určite to bude rešpektovať, nebude to odmietať, lebo ak máte partnera, s ktorým rokujete a ktorý by bol tak silne pokritecký, tak takého by asi nikto nebral tak vážne ako toho, ktorý je ochotný brániť svoje hodnoty v oblasti obchodu. Ďakujem pekne, pani Lichtenberger. A ako ďalší na jednu minútu pán Tenok. Ďakujem. Čína je kapitalistický sen, ale v každom prípade je to brutálny kapitalist, socialistický štát a čo je hrozné, že sa tam prevychováva v takýchto táboroch, kde milióny politických oponentov sú zatvorení, uväznení. Sú tam uväznení vysokoškoláci, aj tí, ktorí protestovali na námestí Tienamen. a títo sú tam prevychovávaní tieto tábory e, sú tam ľudia v hrozných podmienkach, dokonca e, sa tam získavajú orgány pre transplantáciu, ktoré sa odoberajú týmto väzňom. A samozrejme Čína zabíja alebo udeluje trest smrti tisíckam ľuďom ročne za najrôznejšie priestupky. E, v minulosti som sa rozprával s komisárom Medelsonom a tieto pracovné tábory Laogaj vyrábajú výrobky, a to, čo sa napríklad spomínalo, to boli čižmy, ktoré sa vysielajú na európsky trh. Na, na jednej strane chápem Európsku komisiu, lebo je ťažké preukázať pôvod tohto tovaru. A teraz pán Paška na jednu minútu. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár. Tábory Lao Gai, pomenované podľa čínskeho Lao, pre výchova a Gai, práca,

The prospect of being jailed for thought crimes is... Ďakujem, pán predsedajúci. Možnosť, že môžete veľa rokov byť v takomto tábore, je šokujúca. Napríklad britská vláda sa ma snažila trikrát uväzniť podľa zákona o slobode prejavu, pretože ja som mal svoje vlastné politické prejavy, takže ja veľmi dobre chápem Číňanov, ktorí sú nútení k práci v komunistických táboroch. Musíme urobiť kroky, aby tovar, ktorý títo väzni vyrábajú, aby sa nedovážal na západ, ale ak takáto nútená práca existuje a vyvoláva nekalú hospodárskú súťaž, tak by mal e, tak by sme mali prehovoriť a hovoriť aj o práci, ktorá je skutočne veľmi tvrdá za veľmi zlých podmienok a to existuje aj v mnohých iných krajinách, kde nie sú náležité štandardy. A je to aj v Číne, a je to otázka hospodárskej súťaže. E, stojí nás to milióny pracovných miest, ničí to ochranu našich pracovníkov, pretože aj my sme vystavení takémuto tlaku. A teraz pán Bronc na minútu. Pán predseda, či by sa malo e, umožňovať, e, aby sa tovary, ktoré vyrobia väzni, e, mali predávať. By malo závisieť od toho, či títo väzni sa naozaj niečím previnili, či to, či to nie sú politickí väzni. A samozrejme v prípade Číny je nám tá odpoveď jasná. A malo by to vychádzať aj z nejakého súdneho procesu a mali by sme sa aj presvedčiť, či sú držaní za ľudských podmienok a v prípade Laugaj táborov tomu tak nie je. A takisto e, to súvisí aj s tým, či krajina, ktorá dováža takéto tovary, má záujem na tom, aby sa zatvorili továrne na jej e, území, ktoré takéto niečo e, vyrábajú. Tí, ktorí sa zasadzujú za voľný obchod v, v knihách klasickej ekonomie, hovoria, že voľný obchod e, prispieva k tomu, aby celý svet e, sa stal bohatším, ale to neznamená, že každá krajina. A určite to neznamená, že britskí alebo európsky e, zamestnanci, ktorí prídu o prácu v dôsledku týchto tovarov, sa stanú bohatšími. Na nich by sme mali tiež myslieť. Ďakujem a napokon dostane slovo pán komisár, aby uzavrel túto diskusiu. Um, Ďakujem, pán predseda. Development is uh, unparalleled in modern economic history. Rozvoj čínskej ekonomiky je nevydaný v moderných dejinách. Zohráva čím ďalej tým väčšiu úlohu na celosvetovej scéne a táto úloha prináša ale aj určitú zodpovednosť. A to je rešpektovanie základných ľudských práv a pracovnoprávnych vzťahov, takže je úplne zásadné, aby čínska vláda e, tieto výzvy im dostala. V týchto veľmi ťažkých časoch je Čína európskym partnerom a musíme viesť vzájomný dialog. Je to najlepší spôsob, ako vyriešiť tieto problémy. Neustále sa obviňovať v dialógu a v otázkach ľudských práv musíme sa skôr zamerať na, aj na e, obchod, na ekonomické záujmy. Musíme samozrejme presadzovať naše hodnoty a naše princípy a vyjadriť sa v nutenej, k nutenej práci v pracovných táboroch Laogaj. A preto by som povedal, že komisia chce naozaj účinne predchádzať dovozu tovaru z takýchto pracovných táborov, kde, ktorých vyrábajú väzni a túto otázku chce riešiť aj cestou dialogu aj s Európskym parlamentom. Môj kolega, pán komisár de Gucht, aj v útorok zdôraznil otázku ľudských práv v Číne, tak ako sa vyjadril v Európskom parlamente. Ja by som vás rád uistil, že ľudské práva budeme preberať aj na samite EU Čína 6. októbra, kde Európa bude opäť požadovať uzavretie týchto pracovných táborov. Vážení poslanci, oproti USA EÚ nemá žiadny horizontálny nástroj na zákaz dovozu tovaru z týchto pracovných táborov. Európska komisia eh, je pripravená preštudovať účinnosť zákonov USA, ktoré zabraňujú tak dovozu takéhoto tovaru do USA. A chceme tiež sa zaoberať problémom identifikácie takéhoto tovaru. Určite nepremárnime príležitosť, aby som informovala aj mojich štyroch kolegov a ich generálne riaditeľstva, ktoré sú kompetentné pre túto otázku. Ako aj zdôraznil Európsky parlament, je dôležité, aby e, sa kompetentné generálne riaditeľstva komisie zaoberali touto otázkou. Ďakujem pekne, pán komisár. Týmto pán končím e, rozprávu. Zápisnicu do včerajšieho zasadania ste dostali. Je niek- má niekto niekto námietky k tomuto, tejto zápisnici? Vidím, že nie. Tým pádom sme schválili našu zápisnicu. Dámy a páni, ešte vám chcem oznámiť, že výbor pre právne záležitosti následne 20. septembra 2010 v zmysle článku 3